otvoriť komunikačné kanály. Ja musím pripomenúť, že Izrael je dôležitým partnerom pre Európsku úniu. Kolegovia tejto inštitúcie viackrát vyhlasili význam komplexných riešení na Blízkom východe, aby sa ukončil konflikt a prispel k bezpečnosti a stabilite v regióne. A sem patrí aj bezpečný izraelský štát. Európska únia musí ostať relevantná ako sprostredkovateľ medzi Izraelom a Palestínou. Dlhodobý mier môže vychádzať len z e, záväzku nenásilnosti, spravodlivosti, vzájomného uznania na základe predchádzajúcich dohôd a právnych povinností. Riešenie dvoch štátov a región, kde dva štáty budú žiť medzi sebou v miery a uznávať si hranice je dôležitý. No a Izrael bol veľakrát veľakrát bol pranierovaný e, na Rade pre ľudské práva a OSN. Izrael nemôže byť jedinou krajinou, ktorá, s ktorou sa zaobchádza osobitne. No a musí, musí byť zohľadnené aj v multilaterálnom systéme a financovaní EÚ. Ďakujem pekne. E, ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Arena v mene socialistov demokratov. Ďakujem. Rada bezpečnosti opätovne potvrdila, že vytvorenie e, osad, osad na okupovanom palestinskom území od roku 67 vrátane východného Jeruzalema je flagrantným porušením medzinárodného práva najväčšia prekážka realizácie riešenia vytvorenia dvoch štátov a nastolenie trvalého mieru. To je prvý e, odsek príslušnej rezolúcie OSN. Golanské východy, predjordánsko, východný Jeruzalem, to nie je súčasť izraelského územia. Odsek 16 zo 12. novembra 2019 e, je, sa nachádza v náleze e, e, súdu Európskej únie. E, izraelské kolónie sú nelegálne a preto oznámenie pána Pompea 19. novembra je ďalšou provokáciou. Čo máme robiť? Rešpektovať medzinárodné právo, rešpektovať európske právo. Ďakujem pani Mogherini za prácu, ktorú v tomto smere urobila, za rešpektovanie medzinárodného práva, rešpektovanie hraníc roku 67 a medzinárodného práva. E, E, súd nás uistuje a núti Európske únie, Európsku úniu všetky krajiny, aby správne etiketovali produkty, <clears throat> či pochádzajú z palestinského, izraelského územia alebo z kolónií. My všetci musíme rešpektovať medzinárodné právo, európske právo, to je naša povinnosť a to je naša zodpovednosť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším rečníkom je kolega Nart zo skupiny Renew. Ďakujem, pani predsednička. Hlavný princíp v medzinárodných vzťahoch nie je vojenská sila, ale ekonomická sila. Európska únia by mala byť hlavným strategickým aktérom v palestinsko izraelskom konflikte, ale Izrael systematicky e, nerešpektuje E, rezolúcie OSN, e ženevské rozhodnutia ani odporúčania Európskej únie, a, e, ktoré vychádzajú z demokratických princípov a humanistických princípov. A ja si preto kladiem otázku, kedy budeme žiadať plnenie týchto dohôd a záväzkov. Spolupracujeme, ale treba plniť záväzky. Náš hlavný spojenec USA e, uznáva E, uznáva v rozpore s pravidlami e, izraelskú zvrchovanosť nad okupovanými osadami a okupovanými územiami. 50 rokov okupácie, to je netolerovateľné, nepriateľné, treba to odsúdiť, ale e, tieto odsúdenia sú zbytočné. Prejdime k činom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečníčkou je kolegyňa, pán kolega. Ďakujem, vážená Ďakujem pani vysoká predstaviteľka. V okamihu, keď USA e, sa snažia prekrútiť medzinárodné právo a e, európsku zvrchovanosť Európskej únie, e, rozsudok e, Súdneho dvora Európskej únie potvrdil našu pozíciu. E, vyzýva Izrael, aby opustil svoje kolónie, ktoré e, implantoval v predjordánsku, východnom Jeruzaleme a Gaze. Ako viete, e, kolonizácia je úder proti mieru. Východný Jeruzalem, tam je, tam je tam e, počet kolonizátorov sa zvýšil zo 16 na 96 e, tisíc. Prosím vás, trvajme na tom, aby sa rešpektovali hodnoty a prejdeme od slov k činov. Je čas, aby sme prispeli e, k mieru konkrétne. Európska únia už dostatočne sa odvolávala na právo a teraz je už naozaj potrebné, aby sa právo aplikovalo a aby sme donútili ich, aby ho rešpektovali Rovnako by členské štáty mali rešpektovať etiketáž výrobkov z kolónií a bolo by potrebné ísť ešte ďalej a mali by sme e, aplikovať e, princípy medzinárodného práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je kolega Lizy v mene skupiny ID. Grazie, presidente. Altor... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani predsednička, pani vysoká predstaviteľka Mogarini potom, ako minister zahraničných vecí Spojených štátov eh, sa vyjadril, že, eh, že osídlenia v západnom Jordánsku nie sú porušením medzinárodného práva. A keď sa hovorí o tom, že sa má z, nejakého, z, jedného, z jedného z týchto osídlení má eh, predávať nejaký produkt, musí byť osobitne označený. My sme v Európskej únii od to, prečo to neurobilo Európska únia aj pri ďalších dvo, dvoch tisícoch teritoriálnych konfliktov tiež. Um, náš vzťah so Spojenými štátmi je slabý. My nie sme na strane USA, ehm, čo sa týka ehm, týchto vecí. Izrael je jediným zastancom skutočnej demokracie v tejto oblasti. Ehm, my ehm, miliardy dávame islamskému štátu, Turecku, ehm, ktorý obsadil naše teritoria na Cypre. Ministerský predseda eh, Netanyahu už hovorí o antisemitizme v Európe. Ďakujem pekne ďalším rečníkom kolega Vondra v mene skupiny e KR. Ďakujem pekne, predsednička. Ja myslím, že otázka osád je súčasťou širšieho rámca rokovaní medzi Izraelom a Palestínou. A nejaké osobitné upozorňovanie neprí, neprispeje k budovaniu mieru Izrael dôležitým partnerom v oblasti bezpečnosti, hospodárskej oblasti a zdieľaných hodnot potrebujeme Izrael a Izrael potrebuje nás. Európska únia a na to, aby zostala relevantná v budúcom politickom procese, procese medzi Izraelom a Palestínou a bola vnímaná ako spravodlivý sprostredkovateľ, tak je dôležité, aby neoslabovala svoju pozíciu. Tým, že to mm, nedokáže zvládnuť mier medzi Izraelom a Palestínou, bude len vtedy, keď Palestínci budú pod legitímnym vedením, ktoré odsudzuje násilnosti a Európa nemôže byť len tým, ktorým platí, ale musí byť relevantným aktérom a EU musí využiť eh, tieto páky na to, aby ukončila eh, problémy eh, súvisiace s Izraelom a palestínskou a samozprávou a ukončiť izraelsko-palestínsky konflikt. Ďakujem pekne. Ja by som chcela všetkých požiadať opätovne, aby rešpektovali časové limity. Ďalšou rečníčkou je kolegyňa Anderson. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Ja som veľmi rada, že tu dnes môžem byť a zapojiť sa do tejto rozpravy, pretože súdny dvor hovoril, že predaj potravín a nápojov z nelegálnych osídlení musí byť označený. To je začiatok, nejde to dostatočne ďaleko. Michael Languishe, osobitný spravodajca OSM, povedal, že akékoľvek obchody, obchodovanie s os- nelegálnymi osadami im dáva ten ekonomický kyslík na to, aby rástli. No a osady e, nazývame nelegálne a prie <coughs> prekažkou mieru, ale stále ich ekonomicky podporujeme. No a a tým sa stávame komplicmi pri potlačení práv palestinských obyvateľov. Nuša mm, podporí zákon, ktorý v Írsku, írska vláda blokuje dôležitý zákon o dovoze, dovoze výrobkov z obsadených území. No a členské štáty EÚ e sa opierajú o nestabilnú administratívnu e, USA. Pani predsedničko, 1,5 minúty. E, už dlhé roky počúvame o jadrenia o porušovaniu porušovanie práva strany Izraelu, ale Európska únia viac, viac sa zastáva okupanta, nie toho, e, ktorý je okupovaný. Ďakujem pekne ďalším rečníkom. Je náš kolega a podpredseda Castaldo v mene nezaradených. Grazie, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Toto je pravdepodobne, toto nebude teraz prekvapením, že pár Pompeja spôsobil a teda oznámil eh, radikálnu zmenu v eh, politike, v zahraničnej politike USA, čo sa týka eh, osad v Palestíne. Toto rozhodnutie z vláda Spojených štátov, týmto rozhodnutím vláda Spojených štátov absolútne zmenila svoju pozíciu a je to veľmi ťažký úder riešeniu dvoch štátov. S ohľadom na túto situáciu eh, je to veľmi ťažké, aby sme zostali konštruktívni. Spojené štáty americké už eh, nechcú túto úlohu eh, plniť a preto musí byť činná Európska únia a začať komplexný mierový proces, ktorý je taký veľmi potrebný Okrem toho sme, tu máme izraelsko-palestinský konflikt a ďalšie konflikty v tomto regióne potrebujeme mať prioritu, ktorá by zabezpečila trvalo udržateľný rozvoj, ale nesmieme si myslieť, že to je nejaká vedľajšia vec. Určite nie. Tento konflikt skutočne uh, treba zredukovať na, na palestinsko-izraelský konflikt. Ďakujeme pani vysokej predstaviteľke za jej doterajšie aktivity a dúfame, že komisia s novým komisárom jej nástupcom prevezme jej aktivity tak, aby sme Izrael Izrael a Palestínu za, zásobili novou mapou a novými opatreniami uznesenie e, Európskeho súdneho dvoru. Toho sa musíme predržiavať, pretože inak zase strátime šancu e, túto niečo dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem rečníkom je pán Mandl za e PPM. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Je tu politický aspekt, morálny aspekt, úloha Európskej únie. Pozrite sa, aká je pozícia Európskej únie, morálny aspekt, podľa môjho názoru, je v tom, že hovoríme o jedinom židovskom štáte na tejto planete a hovoríme o bývalom dobove židovského národa. A to už je tisícky rokov, takže kto sme my ako Európsky parlament, aby sme posudzovali eh, ako žida, ktorý sa tam usadí náďalej. No je tu politický aspekt, keď izolujeme otázku osídl, osídlení, osád a všetkého ostatného. To eh, nepodporí mierový proces alebo bude ho poškodzovať, preto je to len jeden aspekt mnohých rôznych aspektov. Úloha Európskej únie v mierovom procese musí byť mm, táto úprimného spravodlivého sprostredkovateľa, sprostredkovateľa musíme zdôrazňovať, že bezpečnosť je tá vec, ktorú Izrael potrebuje a bezpečnosť je to, čo je tu potrebné a preto je dôležité, aby Izrael kontroloval oblasti, kde odkiaľ prichádzajú hrozby pre civilistov a za, pokiaľ nebude zaistená bezpečnosť, tak je dôležité, aby tá, tu kontrola ostala a mierový proces potrebuje EÚ. No a pozícia Európskej únie musí byť na strane Izraela, musia podporiť jediná demokracia, jediný právny štát na Blízkom východe. Pani Mogherini, ďakujem vám pekne za vašu prácu a ja budem želať tiež túto pozíciu EÚ. Vyzohráva váš následník. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Incír v mene socialistov a demokratov. Paulman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dve demokratické štáty, Izrael a Palestín, ktoré by eh, existovali vedľa seba v miery a bezpečne. Toto je našim cieľom, je to cieľ našich spoločných snách. E, samozrejme dodržiavanie e, medzinárodného práva. Momentálna situácia je skutočne ťažká. Nemôže to byť tak, že základní, že veľkí aktéry, ako sú Spojené štáty americké, prispievajú k polarizácii situácie vzhľadom na vyjadrenia zástupcov Spojených štátov. E, vidíme, že tu, si tu prihrievajú polievočku. Riešenie dvoch štátov je dôležité. Viacer Niektoré eh, štáty hovoria, že sa tu poškodili Eh, vzťahy už od roku 2014. Eh, vidíme, že tieto dva štáty nevedia ide v miery a bezpečnosti. Ja som eh, bola účastníčkou delegácie a myslím si, že je potrebné, aby sme hovorili, aby tu Európska unia robila viac. Ide samozrejme o obsadenie, o oblasti, o, o jednotlivé osady, samozrejme o označovanie produktov z týchto osad. Čo sa týka infraštruktúry, ktorá by sa mala vystavať s pomocou Európskej únie, táto infraštruktúra sa stále e, ničí izraelskou vojenskou mocou a e, je to také jednoduché? Moja otázka je, čo robí komisia? Na jednej strane vidíme, že by sa, tu, e, by sa v tom nemalo pokračovať a izraelské orgány by mali, e, by mali zaplatiť skonfiškované a zničené budovy. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Ďalší ročníkom je Pán Grošel. Pán Grošel, zrejme ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Nuša, rozhodnutia prezidenta Trumpa pre, eh, uznať Izrael, eh, uznať Jeruzalém za hlavné mesto a presadiť, presadiť ambasádu svoje eh, dopady nuša. Ja sa nemôžem zbaviť tomu, že medzinárodné spoločenstvo kvôli vlastným záujmom neželá riešenie a vyhovuje mu status quo. Ja si myslím, že Európska únia musí v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky už sa snažiť rozhodne o riešenie dvoch štátov a žiadať od Izraela, aby skončil s rozširovaním svojich osad na palestinských územiach. No a musíme sa snažiť o dlhodobé mierové riešenie tejto otázky. Faktom je, že táto otázka, ktorá je otázka dôležitá pre všetkým na Blízkom východe, nemôže byť vyriešená inak ako za rokovacím stolom. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán, pani Dauding. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegové, je na čase, aby EÚ začal plniť svoju úlohu sprostredkovateľa medzi Izraelom a Palestínou a to si vyžaduje záväzok dodržiavať medzinárodné právo. No a preto minulé týždňové rozhodnutie nášho súdneho dvora je také dôležité. Produkty za nelegálnych izraelských osad musia teraz byť označené. No a konkrétne treba prijať konkrétne kroky, aby eh, sa dodržiaval tento rozsudok. Toto je prvý krok. No a na ceste vpred Európska únia musí vyhlásiť zákaz na všetky dovozy eh, z osad do EÚ. Podobné opatrenia boli prijaté s produktami z Krymu, Severného Cypru a prečo nie z osad. OSN musí eh, sa musí zverejniť zoznam spoločnosti, ktoré profitujú z tejto situácie. No a to vyšle signál svete akýkoľvek pokus legitimizovať anexiu a porušovať medzinárodné právo bude mať konkrétne dopady. No a na záver, ja by som chcela požiadať vysokú predstaviteľku a jej následovníka, aké ďalšie konkrétne kroky príjme Európska únia na to, aby sa zaistilo, že medzinárodné právo ostane rešpektované pre blízkovýchodný mierový proces. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Zahraditeľ eh, v mene e KR. Musím priznať, že som... Ďakujem, ja sa musím priznať, že som vždy nervózny. Keď sa v Európskom parlamentne začne hovoriť o Izraeli, pretože málo kedy z toho vzíde niečo objektívne a vyvážené. Ja si myslím, že by sme mali na to nazerať z hľadiska toho, čo je dôležité pre Európu a čo priniesie výhodu pre európskych občanov. Mali by sme vedieť čítať geopolitickú mapu, uvedomiť si, že Izrael je dôležitým regionálnym partnerom, možno najdôležitejším pre EÚ, najmä v bezpečnostnej oblasti. A keď už hovoríme o európskych hodnotách, tak by sme mali povedať, že z hľadiska mnohých parametrov je Izrael európskou krajinou, je tam parlamentná demokracia, vládne tam právo a je to európska krajina, i keď neleží na európskom kontinente a mali by sme byť s ňou solidárni. A v situácii narastajúceho antisemitizmu v európskych krajinách je akékoľvek symbolické podrývanie pozícií Izraela iba nahrávanie antisemitom. Ja by som teda bol za to, aby Európska únia bola solidárna e, s Izraelom. Ďakujem. Pán Urban Krespo, jedna minúta, nech sa páči. Grafia. Ďakujem. Pán predseda, Európska únia e, nemôže e, zabúdať na Palestínu. Vzťahy s Izraelom, ktorý vážne porušuje práva palestinských občanov, znamená, že Európska únia je komplicom Izraelu, e, pod ktorým trpia palestínčania. Európska únia by mala trvať na tom, aby sa respektovala, respektovala doložka o ľudských právach a aby ju Izrael rešpektoval. Rovnako sa eh, je možné počuť mnohé organizácie, ktoré vyzývajú, aby sa zastavilo násilie a zločiny voči palestinskému obyvateľstvu. Španielsko jediné jasne hovorí o porušovaní ľudských práv zo strany Izraela a preto eh, sa ju niekto snaží kriminalizovať tú celú našu eh, spoločnosť je potrebné, aby sme na stôl položili opatrenia uznanie palestinského národa skoncovanie s okupáciou, embargo na predaj zbraní Izraelu, až kým nezačne rešpektovať ľudské práva a zákaz importu e, z ilegálnych osád. E, e, toto je potrebné príjmať opatrenia a nemôžeme byť už naďalej iba divákmi. Ďakujem. Pán Nikolau Alavános, 1,5 minúty, nech sa páči. Spojené štáty uznali ilegálne osady na palestínskom území a to zlegitimizovalo okupáciu a anexiu týchto území Izraelom a rovnako východný Jeruzalem ako hlavné mesto a to je nespravodlivé voči palestinskému národu, ktorý trpí dôsledkami e, a tie sú devastačné. Európska únia má ťažkú zodpovednosť za túto situáciu a ona má e, ona skutočne má veľmi vzdialenú politiku a svojimi postojmi podporuje izraelskú politiku v predjordánsku a v pásme Gazy a zodpovednosť Európskej únie je naozaj veľmi ťažká aj zo strany európskych inštitúcií, ktoré presadzujú spoluprácu s Izraelom, a to najmä v ekonomickej oblasti a v oblasti obrany. My žiadame uznanie palestinského štátu, s hlavným mestom Východný Jeruzalem. Rovnako žiadame stiahnutie všetkých kolón kolónov, osadníkov, aby zbúranie e, múru Hamby, aby všetci palestínci mohli byť, sa mohli vrátiť do svojich domovov a politickí väzni boli i hneď oslobodení. 14 e, parlamentov e, Európskej únie uznalo palestínsky štát a moja krajina bola medzi tými krajinami, ktoré tiež v parlamente uznali par, e, palestinský štát. A môžeme teraz aplikovať e, modrú kartu. Pani Asima Kopulu, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz poviem to, e, čo je jasné. Nie sme hluchí, slepí, ani nemi. A v žiadnom prípade nie sme hluchí. My sme počuli e, stanovisko EÚ e, k osadám Izraela. Vypočuli sme si to teraz eh, tak ako viackrát v minulosti, naposledy minulý týždeň, počuli sme prezidenta Donalda Trumpa, ako aj ministra zahraničných vecí eh, Pompea, ktorí veľmi jasne sa vyjadrili o Izraeli. Tiež nie sme slepí. Už roky eh, vidíme teroristické útoky proti izraelským civilistom. Ja som to videla na vlastné oči v kibuci Nahalos, ktorý je veľmi blízko mm, veľmi blízko pásma Gazi kde štvoročného Daniela zabila raketa. No vidím to izraelské dediny blízko Golanských výšin, kde miestne obyvateľstvo sa používa ako ľudský štít proti pašovaným e, raketám a strelám Hizbaláhu. No a je veľmi jasné, že Izrael má legitímne bezpečnostné obavy, rovnako nie sme nemi. Európska únia v minulosti veľmi jasne sa vyjadrovala za mier a stabilitu e, v tomto regióne. Izrael je jedným z najbližších spojencov Európy. Máme veľa spoločných hodnot a záujmov. My teraz potrebujeme spoločnú bilaterálnu agendu pre prehlbenie prepojenia je dôležité, aby to novozvolená komisia prioritizovala. Užšia spolupráca, nepodporí len mier, ale podporí aj Európe, podporí svoju úlohu ako ferového sprostredkovateľa. No a na záver s ohľadom nestabilitu Izraeli a v tomto regióne také parlament e, musí, musí prestať zasahovať do vnútornej politiky. Nie sme síce nemí, hluchí a slepí, ale niekedy je močať zlato. Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem. Ehm, zoznam rečníkov mimo politických skupín bol už ukončený. Takže prepáčte, to sme tak... A teraz pani Avram na jednu minútu. Like ja by som rada prijala veženú prezentáciu pani Mogherini, čo sa týka situácie v Izraeli a na kvôrnych územiach. A rovnako by som chcela povedať, že Izrael je jedinou demokraciou na Blízkom východe. No a možno by sme viac našej energie mali investovať do toho, aby sme presvedčili všetky ostatné krajiny v regióne, aby išli cestou skutočne demokracie. Myslím, že mnohé veci by sa ľahšie riešili. No a čo sa týka osád, myslím, že to by malo byť súčasťou rokovacieho rámca medzi Izraelu a palestínskymi orgánmi. E, sankcionovanie len jednej strany ešte nikdy e, neprispelo k podpore mieru. Izrael je spojenec, priateľ a dôležitý obchodný partner a rovnako čo sa týka bezpečnosti, inovácií, polnohospodárstva, boj proti terorizmu alebo boj proti klimatickým zmenám, tak Izrael má Európe mm, môže Európe dať veľa, takže nemôžeme sa odsudzovať od priateľov tým, že na nich vždy upozorňujeme pri každej príležitosti, aby to, aby sme chápali komplikovanú realitu. Takže ja vyzývam EÚ, aby ostala férovým sprostredkovateľom a to je jediný jediný spôsob, ako zaistiť riešenia mier v regióne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ďalším rečníkom. Je pán Horvút na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. My o tejto otázke hovoríme len pár dní potom, čo izraelská vláda eh, sa pridala k eh, režimom Egypta, Iránu a ďalších a zabránili práci Human Rights Watch. A rovnako vidíme eh, mobilizáciu medzi vládou Trumpa a izraelskou vládou, čo, eh, čo ubližuje mieru. Vyhlásenie Pompea, že osady na západnom brehu eh, nie sú per se nesúlade s medzinárodným právom je nesprávny, ale je to tiež podpora stratégie Netanyahu, že zmení fakty na mieste tým, že chce eh, oslabiť možnosť dvojštátového riešenia, ktoré je jedinou jediným možným plánom na mier. My musíme brániť právo Izraela na existenciu ako štát, ale tiež musíme uznať právo Palestíny na štátnosť. Mnohí hovoria, že Palestína spĺňa kritéria z Montevideo, štát, Montevideo štátnosti, no a napriek uh, všetkému stále umiernených arabských vodcov. No a ja dúfam, že kompromis s takýmito uh, lídrami je v najlepšom záujme Izraela, to by mal uznať aj Izrael. A je to za ruku bezpečnosti. My musíme byť pripravení zvýšiť tlak na podporu tejto cesty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Magid, jedna minúta. Friends, assalamu alaikum. My message... Drahí priatelia, moja správa heroickým palestinským občanom, ktorí sú proti uh, zničeniu svojej kultúry, Eh, tento existuje, sú milióny Európanov, ktorí eh, vyrastali eh, na kúpaných územia za železnou oponou, oponou nekončiacim útlakom vraždami títo Európania a ich spojenci. Niektorí sú na mm, pravičiari, niektorí ľavičiari poznajú hrôzy okupácie veľmi dobre na to, aby vás opustili. No a kolegom v parlamente chcem povedať, dajte palestínčanom, čo by ste očakávali od vás samých. A, a, dajte palestínčanom, čo by ste chceli sami pre seba. A, a prísľub, že zbranie vyrobené v EÚ nebudú použité na a, zabíjanie vašich detí. Ak tieto osady sú nelegálne, tak ich výrobky sú nelegálne a tí, ktorí z toho profitujú, sú a, e, zločinci. Takže nezabúdajme a stále to opak sa pripomínajú slova Nelsona Mandela, naša sloboda e, nie je úplná bez slobody palestínčanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Michels. Pán, pre, pán prezident, pani Mogherini, my uh, si myslím, že eh, sme uh, si vedomi toho, že Pompejová vyhlásenia uh, šla e, pompevá politika šliape e, nohami po medzinárodnom práve legalizáciou osídlení a osad. Dôležité je, že nám e, do, do, tváre, do tváre nám do, do tvár nám vrhá novú vlnu uznávania Jeruzalema ako hlavného mesta pre palestinský štát. My eh, nechceme eh, toto zastupovať eh, pred to, že stále stroskutujúci mierový proces medzi Izraelom a Palestínou pri mierových riešeniach medzi Syriou a Palestínou. Toto, tomto všetko sa, tomuto všetko sa, tomuto všetkom sa chceme venovať. Na jednej strane to je určitá e, politika Európskej únie, ktorá si neuvedomuje problémy s Tureckom pokiaľ členské štáty budú všade podporovať stroskotanie mierového procesu vývozom zbraní. My potrebujeme e, medzinárodnú mierovú konferenciu na to, aby sme našli skutočne a, skutočné a riadne riešenia a odpovede. Pán Mixel, jednu minútu, nech sa páči. Pani vysoká predstaviteľka Frederika, dovolte mi poďakovať sa za vynikajúcu spoluprácu za posledné roky a za vašu osobnú, za váš osobný angažman, za snahu o nájdenie riešenia medzi tým dlhotrvajúcim konfliktom medzi Izraelom a Palestínou. Ďakujem vám takisto za vašu stálu e, snahu o e, o nájdené riešenia vzhľadom na tento ťažký mierový proces. Samozrejme, všetci chceme vyriešiť tento pro, pro tento konflikt a myslím si, že toto je, že e, riešenie dvoch štátov je jediným dobrým riešením. E, malo by to zohľadniť aj e, samozrejme záujme Izraelu, ale samozrejme mali by sme zohľadniť aj snahu Palestíny dosiahnutie štátu slobodného štátu, e, čo sa týka obsadených e, oblastí, e, stavanie osád na tomto území je prekážkou mierovému procesu. Rovnako rovnako to platí aj pre podporu takýchto činností práve s ohľadom na najnovšie vyhlásenia Spojených štátov na zlegalizovanie týchto osád. Ehm, nemyslím si, že takéto porušenia medzinárodného práva by boli eh, v eh, záujme niektorého eh, z... Pán Díaz, ďakujem, pán predseda. Plnenie medzinárodného práva je povinnosťou všetkých štátov a aj Izraelu. A myslím si, že všetci budeme súhlasiť s tým, že ani Izrael nemôže byť výnimkou. Pani Mogherini, mňa znepokojujú E, je to, že niektoré strany konfliktu sa snažia poukazovať na Izrael, pretože nárast antisemitizmu je jedným z najväčších problémov v Európskej únii. Ako udáva Agentúra pre ľudské práva v minulom roku v 12 e, členských štátoch e, došlo k problémom občanov ktor- práve kvôli tomu, že boli židovského pôvodu ale antisemitizmus to je prejavom niečoho, Um, vieme, že napríklad eh, nedávno v Hale došlo k atentátov. Ak umožníme normalizáciu antisemitizmu, tak potom eh, budeme rovnako živiť aj útoky na Židov na európskych uliciach. 60 rokov sa Židia necítia E, doma na našich uliciach. A aby sa toto vyriešilo, tak budeme potrebovať aktívnu účasť EÚ. Ďakujem. Pán Kizel Jurek, minútu. E, ďakujem. E, ďakujem, vážená pani Mogherini. Opäť americká vláda sa snaží zlegitimizovať neakceptovateľné činy Izraela Myslím tým predovšetkým na legitimizáciu e, osád potom, ako, e, ako premiestnili ambasádu z Jeruzalému a potom e, vlastne e, sa to začalo všetko po golanských výšinách a Izrael odmieta uznať práva palestínčanov na seba určenie. Európa nemôže byť necitlivá voči tomu. Musíme vyvíjať tlak na Izrael, aby prestal e, rozširovať svoje osady a aby sa zaviazal prijať plán, ktorý umožní nájsť e, riešenie dvoch štátov. Moja krajina odsúdila postoj Spojených štátov a Izraela pretože kolonizácia je boj, e, vojnovým činom. Pani Santos, jednu minútu, nech sa páči. Vážená pani e, predsed, e, vážený pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, pri tomto poslednom vystúpení v Európskom parlamente vás chcem pozdraviť a chcem použiť asertívne slova, aby som jednoducho a priamo načrtla dilemu, s ktorou sme dnes konfrontovaní. Riešenie dvoch štátov to je jediná cesta, ako garantovať na jednej strane právo palestínčanov na slobodu, seba určenie a ľudský rozvoj a na druhej strane právo Izraelčanov na bezpečnosť a na mier. Pozície komisie ako toto riešenie, tak ako to navrhuje americká administratíva, e, uznať izraelské osady a uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela je útok voči medzinárodnému právu a nepovedie k vyriešeniu, ale skôr e, ešte k väčšiemu splanutiu konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi Európska únia musí prejsť od slov k činom. Je potrebné hľadať kompromisy, materializovať os, e, dohody z Oslo a rešpektovať rezolúcie Bezpečnostnej e, rady OSN z roku 2016. Ďakujem. Mr. one minute. Pán Vilunse na jednu minútu. Takže osady v obsadených palestinských, na obsadených palestinských územiach, toto nie je eh, len absolútne jasné, eh, jasné porušovanie medzinárodného práva, ale je to aj pokus o, o možnosť eh, zničenia tohto riešenia dvoch štátov. My nemôžeme akceptovať, aby Trump a Netanyahu stále porušovali ľudské práva a palestínčanov. Európska únia musí eh, teda chrániť medzinárodné právo, musíme vysloviť eh, zákaz importu produktov z izraelských osad a uznanie a, musíme uznať palestinský štát. Takisto je potrebné, aby sa vytvorila a postavila a, životaschopná Palestína. Pán Sanchez Gamor. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani Mogherini za vašu prácu za posledné roky. Americká zahraničná politika už nás prestala udivovať, ale musíme stále zdôrazňovať E, zločinný charakter tejto doktríny, ktorá e, chce legitizovať e, túto politiku, pretože sa jednoducho hádže do koša bezpečnostný systém. Tento prípad presahuje izraelsko-palestínsky konflikt. My si musíme uvedomiť, vieme si predstaviť, že by došlo k takejto legitimizácii Krímu? A aby sa Rusko stalo o niekoľko rokov legitímnym vlastníkom Krymu? Príjmeme túto doktrínu Pompea? Preto hovorím, že toto je veľmi, veľmi e, komplikovaná situácia. My nikdy nemôžeme e, pripustiť to, aby sa konflikt e, premenil na hranicu a podporoval by agresora. Pán Pompeo porušuje medzinárodné právo, je to útok na civilizované medzinárodné vzťahy. Ďakujem. Mister... presidente, grazie, Federica Ďakujem, pán prezident, ďakujeme pani Mogherini za všetko, čo ste urobila s veľkou obavou. Sledujeme situáciu v Izraeli a Palestíne. Je to situácia, ktorá mm, európu a medzinárodné spoločenstvo zavezuje k činom. My musíme ísť v smere riešenia dvoch štátov pre tieto dva národy. Musíme ísť touto cestou a tu sa vyvíjať ďalej. Je to pozícia, ktorá je potrebná a tu musíme dodržiavať základné princípy a základné pravidlo, tak, pravidlá tak, aby Izrael žil vo svojich hraniciach mierovo a takisto musíme ale uznávať aj právo palestinského národa byť uznaný vo svojich vlastných hraniciach, a mať vlastnú suverenitu, vlastný štát a vlastnú identitu. Musíme eh, nápadnúť všetko, čo by išlo opačným smerom. Eh, to je politika Netanyahu a v ohľade na osady je eh, faktor, ktorý zhoršuje situácia, ve, situáciu vedie k napätiam a porušuje ľudské právo, medzinárodné ľudské právo. Pani Fajon, na jednu minútu. Vážená pani Federika Mogherine, tvoj mandát končí a ďakujem veľmi pekne za tvoju prácu. Bohužiaľ, správa o, o situácii v Palestíne a Izraeli opätovne hovorí o násilí, viac ako 10 mŕtvych po napadnutí mm, izraelských skýl v Gaze Nuša. Riešenie je samozrejme miera. Mierový proces je bohužiaľ oslobený. Komplikujú ho vyjadrenia USA, predsedni, predsedu, prezidenta Trumpa a rozširovanie nelegálnych osád na západnom brehu. No a Eh, všetko aj v reakcii na eh, rozhodnutie súdneho dvora Európskej únie o označovaní eh, produktoch duša. Ako je možné, že Európska únia s nimi spolupracuje, výrobky, ktoré sú tam vyrobené, sú nelegálne, majú miesto v Európe a preto komisia veľmi rýchlo musí urobiť, aby ten rozsudok bol plne implementovaný a dodržiavaný a treba nájsť konečne riešenie, mierové riešenie palestinskej otázky. Ďakujem pekne. Pán Agius Saliba. Ďakujem veľmi pekne izraelské Eh, izraelské osady sú nelegálne podľa, eh, Izrael, eh, podľa medzinárodného práva nuša. Vyjadrenia sú veľmi jasné. Rozhodnutia Trumpovej administratívy oslabovate medzinárodné právo. Oslabuje to bezpečnosť a mier v regióne. Namiesto toho, aby sme sa spojili na hľadanie mierového riešenia v podobe dvoch štátov, tak nová situácia ďalej prehlbuje násilnosti a rozdelenie a ohrozuje e, krehkosť riešenia dvoch štátov. Nie je tu žiadna výhovorka na oslabovanie medzinárodného práva a preto potrebujeme okamžite ukončiť e, všetky aktivity e, na rozšľovanie osád a zákaz produktov z osad na trhu EÚ, inak budeme ďalej poskytovať kyslík k tomuto ohňu. No a potrebujeme aby boli ukončené násilnosti. Ľudia musia žiť bezpečne a, a musia byť chránení. Ďakujem pekne. No a teraz sa nasleduje spontánna časť našej rozpravy. Pán Kelahe, nech sa páči. Na úvod chcem povedať, že rešpektujem právo Izraela na existenciu a snahu o bezpečnosti na Blízkom východe, ale keď som videl západný breh a keď som videl na vlastné oči, čo uh, okupácia robí, ako oslabuje existenciu palestinského štátu, nič si nemôžeme nahovárať. myslím, že Izrael dokáže, uh, môže ďalej rozširovať svoje uh, osady na palestinskom území, to je proti riešeniu dvoch štátov. Palestínsky štát sa pomaly rozoberá pred našimi očami. Jared Kushner. Ehm, vyslanec USA nie je vnímaný na Blízkom východe ako férový sprostredkovateľ, ho tak e, palestínčania a my musíme akceptovať, že Európa musí zohrávať účinnejšiu e, úlohu, musí podporiť e, právo Izraelu na existenciu a súčasne musí zaistiť, zaistiť, že riešenie dvoch štátov bude základným kameňom akéhokoľvek budúceho mierového procesu. Ja som tiež podporil návrh zákona v parlamente, ktorý sa týkal produktov z nelegálnych osad a EU by sa tým mohla zaoberať nielen v kontakte nelegálnych osad na západnom brehu, ale na celom svete. Ďakujem pekne. Pán Rečinsky. Bardzo dziękuję. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani komisárka. Um, v roku 1949 roku, kedy eh, Židov vyhnali zo všetkých eh, európskych eh, štátov a boli tam pálení, upalovaní, a boli tam pálené ich znaky po 400 rokoch, kedy sa do Polska keď do Polska prišli um, nemeckí barbari, zánova vypudili Židov. V 1949 roku vzniklo, vzniklo izraelský štát. Môj kolega, historik, povedal, že palestinci majú výlučné právo na palestinské územie, pretože uh, boli, uh, ich prorok bohol uh, milý, milovaným synom Abrahama. Neviem, dodnes, prečo bol, mal byť Izak jeho obľúbeným synom. synom. Ale e, teraz, keď hovoríme o apartáde, keď hovoríme o tom, že Izrael robí strašné, e, strašné e, činy pred očami Izraelcov, máme Pripomíňme si, ako Izraelci hovoria o terorizme zo strany palestínčanov. Európa musí byť na strane medzinárodného práva. Obidve tieto, obidva tieto štáty majú právo na samostatnú existenciu. Pán Valens? Nevidím ho tu. Pani Edstadler, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Izrael je v veľmi nestabilnom regióne eh, Blízkeho východu. Je to len 3,5 eh, hodiny letecky z Viedne do Tel Avivu. Okrem izraelského konfliktu nemôžeme zabúdať na to, že Izrael je obklopený nepriateľskými štátmi, ktorí chcú len <clears throat> vymazať, e, vymazať e, krajinu z, z mapy. A preto majú moderné bezpečnostné systémy, e, pretože každodenne musia obrániť svoju krajinu. Izrael je jediným demokratickým štátom v regióne a za Mm, je našim partnerom a je garanciou bezpečnosti aj pre Európsku úniu. No, Európska únia musí zostať relevantná v budúcom procese mierovom medzi Izraelom a Palestínou a musí byť vnímaná ako férový sprostredkovateľ. Ďakujem pekne, pani Ward. Americký minister zahraničných vecí svojim oznámením o tom, že Spojené štáty už e, nebudú vnímať izraelské osady na okupovaných územiach ako nelegálne, to je niečo strašné. Spojené štáty presunuli svoje veľvyslanectvo do Jeruzalema, ukončili financovanie palestínskych agentúr a podnikajú ďalšie kroky k pochovaniu mierového procesu medzi obidvoma štátmi. E, musíme povedať, že okupovanie e, týchto území a osídlovanie území je nelegálny porušuje to spolužitie týchto štátov a výhľad na trvalý mier. Palestínsky zástupcovia správne toto rozhodnutie vyhodnotili ako hrozbu svetovému poriadku a krok, ktorý poškodil dôveryhodnosť USA v mierovom procese. My musíme povedať, že sídliská na okupovaných územiach sú nelegálne, ohrozujú svetový mier aj životaschopnosť e, E, obidvoch štátov. Pán Bosi. Ďakujem, pani Vogerini. Vy ste kritizovali izraelské ilegálne sídliska a osady, a to je správne, avšak Európska únia odmietla podniknúť rozhodné kroky proti Izraelu. My de facto už nekontrolujeme to, že Spojené štáty umožňujú Izraelu, aby e, sa správal nelegálne a aby pokračovala genocída palestínčanov. Vy ste vraveli, že vkladáte nádeje do riešenia dvoch štátov, ale ja si myslím, že v tejto chvíli ide o mŕtve riešenie, ktoré nejde oživiť. My potrebujeme riešenie v podobe jedného štátu, kde budú palestínčania aj Izraelčania mať právo na plné demokratické ľudské práva a rovnako aj právo na návrat palestinských utečencov do svojich domovov. Nič iné už nie je možné. A Spojené štáty eh, by si mali takto v Izraeli počínať, pretože eh, by si nemohli počínať takto v Izraeli, keby to Európska únia netolerovala. Ďakujem. Ďakujem. E, to, čomu dnes dochádza e, medzi, v Izraeli, to je niečo neopísateľné. To je e, skutočná hrôza v 21. storočí. Ja som e, lek- pohotovostným lekárom, takže e, mám istú rezistenciu, ale tu vidíme, že sa tu strácajú životy a Európsky parlament by mal sa zúčast- by sa mal snažiť dostať za rokovací stôl všetky zúčastnené strany, aby ľudia už netrpeli. A ja dúfam, že nová Európska komisia nájde riešenie, ktoré by bolo adekvátne a ktoré by skoncovalo s touto nelegálnou situáciou. Dúfam, že túto situáciu bude možné vyriešiť a verím, že Európska únia má v rukách riešenie. Ďakujem. A náš posledný rečník e, v spontánnych vystúpeniach. Dávam slovo pánovi podpredsedovi komisie, vysokému predstaviteľovi pre bezpečnostnú politiku. Pani Mogherini, nech sa páči. Uh, uh, Ďakujem, ja som si istá, že e, tá e, nastupujúca komisia, nastupujúci vysoký predstaviteľ bude v tejto debate s vami tu v parlamente pokračovať a že sa bude snažiť o zachovanie jednoty v Európskej únie a členských krajín, o zachovanie našej e, pozície aj e, v oblasti medzinárodného práva a že tiež e, bude existovať spolupráca E, s vládami v rôznych oblastiach sveta a teda aj s arabskými krajinami. Musím povedať, že nastupujúci vysoký predstaviteľ sa v tejto oblasti veľmi dobre vyzná a má veľmi realistický prístup k tejto situácii. A ja tiež dúfam, že budú postupne príjmané ďalšie iniciatívy, ako tieto veci postrčiť vpred a ako sa vyhnúť takým krokom, ktoré by boli nezvratné a zlé. E, mali by sme si uvedomiť, čo je možné, vyhodnotiť, čo možné je. A v konkrétnom okamihu môže dôjsť aj k tomu, že bude potrebné podniknúť iba jediné možné riešenie, ale dôležité je to, aby sme zabránili tomu, že to najhoršie Riešenie by sa stalo faktom, s ktorým sa už nebude dať nič robiť. Mnohí nás žiadajú, aby sme E, boli prostredníkom, aby sme sa práve my snažili zabrániť tomu, aby sa veci e, dostali príliš ďaleko zlý v zlom smere, aby sme naďalej udržiavali pri živote perspektívu dobrého a spravodlivého riešenia. Ja by som chcela ešte pripomenúť niečo, čo tu v debate zaznelo. Samozrejme, tu je problém tých e, samotných nelegálnych osád a samozrejme na tom európske inštitúcie budú pracovať naďalej v rámci izraelsko-palestinského alebo izraelsko-arabského konfliktu. Ale navyše je tu ešte aj úloha Európskej únie v oblasti obrany a v oblasti zachovania právneho poriadku sveta. Niekto tu povedal, áno, osady sú sporné a sú nelegálne. A ja dúfam, že Európska únia sa e, neposunie tam, kde by sme spochybňovali medzinárodné právo. A ja verím, že sa bude naďalej pokračovať, že vy budete svojimi radami a stanoviskami napomáhať odblokovaniu situácie medzi Izraelom a Palestínou, vrátanie medzinárodného práva a jeho uplatňovania v oblasti izraelských osad. Musíme však vychádzať z toho, že o medzinárodnom práve sa nediskutuje, to treba rešpektovať ak začíname uvažovať o tom, kde je možno e, medzinárodné právo zlé, tak to je naozaj zlé uvažovanie. Ďakujem pani Mogherini. Tým e, ukončíme túto rozpravu. Ďalším bodom nášho programu je vyhlásanie E, podpredsedkyne komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku ohľadne situácie v širšom regióne Blízkeho východu, vrátane Iránu, Iraku a Libanonu. Pripomínam, že môžete žiadať o vystúpenie v rámci spontánnych vystúpení. Inštrukcie máte pri vchode do e, sály, je to možné aj elektronicky. A pokiaľ ide o modré karty, tak tie príjmame iba po vystúpení kola rečníkov za politické skupiny. Takže celú rozprávu otvorí vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku pani Mogherini. Nech sa páči, dávam vám slovo. Ulice v Bagdade, Teheráne, v Bejrúte a v ďalších mestách my sme svedkami obrovských demonstrácií, ktoré pokračujú. Udalosti sa odvíjajú, každý prípad je iný, ale príčiny sú spoločné. E, prichádzajú politické iniciatívy, ale protesty sa rozširujú, zamerali sa na nerovnosť, korupciu, klientelizmus, po, na požiadavky o lepšie pracovné príležitosti a naša reakcia má spoločné prvky. My sme odsúdili všetky prejavy násilia zo všetkých strán, e, požiadali sme o väčšiu zhovievavosť a trvali sme na vyšetrení prípadov násilia. Rovnako sme žiadali, aby externí hráči vždy rešpektovali zvrchovanosť štátov. Dovolte mi teraz vyjadriť sa k niektorým konkrétnym prípadom. Irak. Výzvy ktorým Irak čeli, sú obrovské. Irak sa spametáva z vojnového konfliktu, potrebuje obnovu, zmierenie a musí splniť takisto túžby ľudí na lepší život a dať príležitosti pre všetkých obyvateľov. Tieto očakávania sa musia naplniť, ak sa má Irak stabilizovať. Videla som to na vlastné oči počas poslednej návštevy tejto krajiny, ako ďaleko e, táto krajina zašla ako je pripravená na zmierenie a obnovu, ale vidím aj to, aký, aká krehká je tam situácia. Na začiatku protestov boli požiadavky o dialog, e, úrady vyšli v ústrety požiadavkám protestujúcich, ale tie sú dnes ešte naliehavejšie. My podporujeme Irak, aby zachoval svoju politiku konštruktívnej angažovanosti sa so svojimi susedami, najmä v týchto okamihoch, keď je pre vládu dôležitý hlas múdrosti. My sme povedali, že chceme pomôcť irackému ľudu zvíťaziť a e, zachovať mier. Budeme na ich strane, budeme ich sprevádzať na ceste k silnejšej a inkluzívnejšej demokracii. E, nedávne protesty v Iráne e, boli vyjadrením frustrácie z ekonomickej situácie a problémov a nie je ospravedlniteľné zasahovať proti e, demonstráciám tam, kde existuje právo na demonstráciu. Incidenty si vyžiadajú vyšetrenie príslušnými orgánmi. My očakávame, že iránske orgány zabezpečia voľný prístup k informáciám a takisto aj prístup k internetu. To je, je to niečo samozrejme, ale je dôležité povedať to ešte raz. Nemalo by sa nič ro-